ide o poznámku k e, programu. E, e, ďakujem pekne, pán predseda. Ospravedlňujem sa. Chcel ma tam najprv poblahoželať kolegovi, tak ako ste povedali, aby ešte dlho, dlhé roky žil. Avšak chcem zdôrazniť to, čo sa mi stalo pred jedným týždňom, keď ja skupina našich kolegov v delegácii bol, nebol som prítomný tam, pretože som nemohol odísť a keď prišli do Maroka, naši kolegovia boli zadržaní policiou a boli im odobrané pasy. Následne boli zaslaní naspäť domov prvým možným lietadlom. Myslím, že toto je absolútne e, nesprávne zaobchádzanie pretože Európ- zástupcovia Európskeho parlamentu môžu sa odobrať do akýchkoľvek krajín na svete, takisto ako aj do Maroka. Máme určité dohovory, ktoré sú uzatvorené a preto vás chcem požiadať, pán predseda, e, aby boli prijaté opatrenia v tomto zmysle. Ja takisto mám v e, úmysle sa obratiť na mar- marocké orgány eh, v tomto zmysle, pretože nedávno som bol, boli zastupcovia marockej vlády dokonca u mňa eh, v eh, Taliansku. Vymienil som si dokonca niekoľko názorov, takisto aj s so predsedom parlamentu. Takže myslím si, že by sme mali sa k tomu vyjadriť, pretože naozaj toto je veľmi smutná otázka. Ďakujem. versuche mal herauszukondensieren, was zur Geschäftsordnung war. Äh, snažím sa z toho nejak vydedukovať, čo z toho bolo vlastne k rokovaciemu poriadku. Tie äh, udalosti, ktoré ste popísali, pokiaľ ide o äh, vykázanie kolegov marockými orgány, už to sme preberali v štvrtok na konferencii predsedov skupín kolega Blok, Brok ako predseda zahraničného výboru po, bol požiadaný, aby e, riešil odal, udalosť e, najprv vo výbore a potom e, nadviazal, vzťah, nadviazal kontakt s príslušnými marockými orgánmi. Ide o kontakt s príslušným predstaviteľom Maroka. Cyperské orgány ma e, informovali o vymenovaní pána Kasulidesa za e, ministra zahraničných vecí e, Cypru k 1. marcu 2013. V mene celého parlamentu chceme pánu Kasulidesovi k, tejto, k tomuto vymenovaniu zablahoželať.